Prvú spravodajca má slovo. Uh, Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca, vážená zastupkynia, vážená pani komisárka teda. Uh, počkám, aby si pani komisárka ešte sadla, predpokladám, že tak sa má postupovať. A vážení kolegovia pre Európsku úniu, uh, táto téma je istým symbolickým gestom z hľadiska čisto ekonomického, ale zároveň je veľmi politicky e, významná e, v čase, ktorý je rozhodujúci pre Moldavsko aj pre e, ostatné súdne krajiny. Pre Moldavsko ide tu o taký pozitívny stimul v sektore, ktorý je veľmi dôležitý pre moldavskú ekonomiku. To je ovocný sektor. Ale samozrejme nie je to iba o hrušky a o jablka, čo skoro sa na to pozrieme. Je to vlastne praktické preukázanie našej solidarity e, v náročnej situácii. EU a Moldavsko podpísali asociačnú dohodu e, teraz v júni tohto roku a moldavský parlament rýchlo e, túto dohodu ratifikoval hneď v júli. A ako keby e, náhodou a e, bez súvislosti zrazu Rusko e, zaviedlo zákaz dovozu týchto výrobkov z Moldavska, neskôr aj z ostatných európskych krajín, ktoré samozrejme tie už súviseli e, so sankciami a ukrajinskou krízou. Čiže problém je aký. Rusko sa samozrejme nesprávne e, vníma ako nejaký e, Mm, ako nejaká obeď e, geopolitickej konšpirácie e, voči nemu. Je to vlastne také myslenie z 19. storočia, ktoré teraz máme tu v 21. storočí. A teda používa sa propaganda, používa sa invázia, používa sa aj tieto jablka. Je to vlastne nový spôsob, ako Rusko vedie vojnu. Moldavsko sa teda ocitlo v nezavidenehodnej situácii a obrátilo sa na EÚ, aby sme ho podporili, aby sa vlastne istým spôsobom vylepšila tá situácia, najmä v tých sektoroch, ktoré teraz sú pre moldavské hospodárstvo zložité, to sú e, slivky, jablka a hrozno. A e, komisia na to zareagovala pozitívne, dúfam, že my v parlamente e, k tomu budeme pristupovať pozitívne tiež. Ten zákaz, ktorý Rusko uvalilo, má veľké dopady na moldavské hospodárstvo, pretože plnohospodárstvo v Moldavsku predstavuje nejakých 40 hospodárstva, pričom um, približne 10 e, ľudí pracuje v polnohospodárstve, väčšinou teda bývajú na vidieku a uh, ob, uh, e, hospodarujú uh, menšie uh, polnohospodárske pozemky. Pokiaľ ide o tento konkrétny obchodný nástroj, je to vlastne nástroj, ktorý uh, umožňuje uh, napríklad nám E, podporiť nejakú e, krajinu bez toho, aby sme my nejaké ústupky zase obchodného charakteru žiadali aj e, od danej druhej krajiny. Komisia teraz teda navrhuje, aby sa toto nariadenie ATP novelizovalo tým, že sa zavedia, zavedú nové kvóty práve pre E, tie tri druhy ovoce, ktoré som spomínal. Tieto kvóty budú e, platiť do konca roku 2015, vtedy e, celý režim vlastne sa skončí. A kvóty pre tieto tri produkty sú veľmi obmedzené z hľadiska objemu v porovnaní s mm, celkovou európskou produkciou. Najviac citlivým produktom je práve jablko, tam je to 0,4% našej produkcie. A častokrát aj tie segmenty sú, dá sa povedať, odlišné ako tie naše. Napríklad z hľadiska geografickej, kultúrnej blízkosti s Rumunskom je vysoko pravdepodobné, že väčšina týchto eh, dodatočných kvót eh, bude v zásade orientovaná na práve rumunský trh a nie do iných eh, krajín. Tie kvóty o ktorých hovoríme, vlastne to je iba 8% e, rumúnskej produkcie, čiže e, podľa všetkého to e, nebude spôsobovať nejaké väčšie dosahy mimo danej krajiny. Moldovské autority alebo orgány tieto iniciatívy e, to iniciatívu takýmto spôsobom teda riešia. Chcem sa Eh, obratí aj na rumunských eh, podnikateľov, aby využili túto príležitosť obchodovať so svojimi moldavskými eh, partnermi. Samozrejme, to sú všetko produkty, ktoré sú kvalitné. Ďakujem pekne. Pán Mojse, ďalej pani komisárka Mastrom, vítajte tu medzi nami. Ja som tu poprvýkrát ako predsedajúca, čo vy ste tu zastúpení komisie, takže teším ma, že tu ste. Ďakujem pekne, aj mňa to teší. Dámy a páni, v súčasnosti sa v médiách e, hovorí najmä o Ukrajine, ale ako dobre viete, existuje ešte aj iný dôležitý e, sused Európskej únie, to je práve Moldavsko. A táto krajina e, momentálne platí vysokú cenu za to, že sa rozhodla podpísať asociačnú dohodu s EÚ. Moldavsko sa rozhodlo, že jeho hospodársky rozvoj bude vychádzať z európskych hodnôt. E, a e, bude vychádzať zo zóny voľného obchodu. Teda bolo to rozhodnutie, ktoré bolo e, vyjadrené istým spôsobom v prospech Európskej únie, ale nebolo to negatívne nejakým spôsobom e, orientované voči niekomu inému. Napriek tomu sa ale stalo to, že už vlastne Moldavsko nemá e, prístup na e, ruský trh, pretože e, Rusko v prípade viacerých produktov vlastne e, zrušilo tie výhody, ktoré Moldavsko dovtedy malo. My veľmi dobre vieme, že e, krajiny môžu obchodovať s viacerými regiónmi zároveň, predsa o tom sa rozhodujú samotní podnikatelia, čiže nemalo by to byť navzájom nejako exkluzívne a práve preto my chceme Moldavsko podporiť. A to nie len pri implementácii tejto e, hlbokej zóny voľného obchodu, komplexnej zóny voľného obchodu, ale aj pokiaľ budeme mať nejaké iné e, nástroje, tak aj e, tými. A práve preto sme navrhli e, Moldavsku e, dodatočné spomínané e, kvóty, pokiaľ ide o slivky, jablka a hrozno. Ako dobre viete, veľmi náročné tieto exporty, pokiaľ sa nastane, pokiaľ nastane takáto situácia, reorientovať na iné trhy. Nie je to nič jednoduché. Čiže, ako povedal pán spravodajca veľmi správne, je to dočasné riešenie, bude trvať iba jeden rok. Navrhujeme to aplikovať retroaktívne, aby sme mohli od augusta tohto roku importovať spätne od Moldavska, pretože vtedy boli prvé tie zákazy e, zo strany Ruska zavedené. Toto sú objemy, ktoré e, nejakým spôsobom neohrazu, neohrozujú európskych výrobcov. To jasne tiež pán sa povedal. Ja viem, že máme tu možnosť tej obavy, pokiaľ ide o dopad našich vlastných farmárov, ale myslím si, že môžeme podporiť Moldavsko takýmto spôsobom bez toho, aby to naozaj malo nejaké konkrétne dopady našich polnohospodárov. Dávam konkrétne čísla. Dovozy moldavských jablok predstavujú 0,8 celej európskej produkcie, 1,4 v prípade Eh, slivek a 1,1 v prípade hroza. Že to sú malé čísla, nízke čísla a myslím si, že preto môžeme eh, viedať túto solidaritu praktickým spôsobom voči Moldavsku a chcem sa poďakovať eh, parlamentu za takým spôsobom pozitívne a konštruktívne prístupy v tejto téme. Ďakujem. Ďakujem pani komisárka. A teraz by tu mal byť Laurencio Verveka z výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj e, vidieka, ale nie je tu. Takže slovo dostane pán Julio Winkler z EPP. Thank you, chair, uh, commissioner, dear colleagues. Ďakujem pani predsedajúca, pani komisárka, kolegyne, kolegovia. EPP plne podporuje uh, tento návrh obchodných preferencií pre Moldavskú republiku a mm, je to aj na podporu arabských hašpirácie našej susednej krajiny. Správu predložil spravodajca s novými opatreniami týkajúcimi sa neferových obchodných praktík Ruskej federácie. Minulý rok som bol spravodajcom pre Moldavsko, keď Európska únia navrhla plnú liberalizáciu dovozov moldavského vína do spoločenstva po podobnom e, zákaze zo strany Ruska, zákaze importov. No a dnešné rozhodnutie doplňa opatrenie z minulého roku o otvorení trhu EÚ pre moldavské produkty. Plne podporujem, že parlament schvaluje návrh správy bez pozmievacích návrhov a dúfam, že budeme o tom spise zajtra hlasovať a takisto, že sa zverejní do konca roka, aby teda moldavskí partnery mohli z neho ťažiť čo najrychlejšie. A na záver, pani predsednička, dúfam, že Moldavsko bude naďalej vynakladať úsilie vzhľadom na e, svoje európske ambície a že sa táto dohoda rozvinie v prospech aj Moldavska a e, našho vzájomného zblíženia. Ďakujem. Pán David Martin, SAD. Thank you, President. Ďakujem, pani predsednička, na úvod chcem pogratulovať Svojinovi Majsovi k správe, ktorá myslím si, že je jeho prvá v tomto parlamente a blahoželám aj pánovi Winklerovi eh, jeho práce ako tieňového spravodajcu. Eh, naozaj sme zareagovali rýchlo v daných podmienkach a myslím si, že máme tu veľmi dobrú dohodu. Eh, pomohli sme Moldavsku v tých troch plodinách, ktoré sa tu spomínali ale neškodí to európskemu pohospodárskému sektoru. Takže je to vlastne situácia, kde sú všetci víťazmi. Európska únia sa zaviazala, že podporí Moldavsko cez e, Európsku partnerskú asociačnú dohodu a vzhľadom na ruskú agresiu a politicky motivované e, zákazy obchodu je dobré, že takto môžeme posilniť naše vzťahy e, s Moldavskom, podporujúc aj politickú stabilitu v tejto krajine. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Martin. Pán David Bogdan Jaskevič eh, za ECR, nech sa páči. Ďakujem pekne. Asi pred mesiacom sme tu mali rozpravu súvisiacu s ratifikáciou dohody o pridružení s Moldavskom. Väčšina z nás k tomu pristúpila veľmi pozitívne. Je veľmi dôležitá spolupráca s touto krajinou. Musíme mať na pamäti, že Moldavsko je už veľmi dlho pod politicko-vojenským tlakom Ruska, ktoré chce zotročiť moldavskú vládu a potlačiť separatistické tendencie spolných regiónov. Ruské sankcie na potravinárstvo a polnohospodárstvo v Moldavsku sú rovnakými prostriedkami politického vydierania ako embargo voči polskému ovociu nebudeme mať slobodné Moldavsko, kým tu budú tieto opatrenia. 27. júla sme na seba prevzali veľký záväzok. Chceme, aby sa Moldavsko približilo k Európskej únii. Chce, je to e, politický a ekonomický zájem celého spoločenstva. A e, pomoc Moldavsku prinesie väčšie výhody, než sú finančné náklady na túto pomoc. Je to ekonomicky aj politicky v záujme únie. Vedom, buďme si toho vedomí, že ešte mnohokrát budeme môcť natiahnuť e, dlaň voči našim moldavským priateľom, ak nechceme, aby táto krajina bola predmetom vojny, ako je tomu na Ukrajine, musíme teda dodržať svoje záväzky. Ďakujem pekne. Počkám ešte na koniec pretlmočenia a ďalším rečníkom je pán Austrevičius za ALDE. Minúta 30. Ďakujem, pani predsedajúca, pani komisárka, kolegyne, dámy a páni. Presne pred mesiacom tento parlament hlasoval za asociačnú dohodu s Moldavskom a mm, myslím, že všetci sme presvedčení o tom, že keď sme začali s implementáciou e, tejto asociačnej agendy, tak musíme z tejto krajiny a z celého regiónu mm, urobiť stabilnejší a prosperujúci región. Ale Nezdiela to veľký brat na východ, ktorý sa rozhodol e, zakázať dovoz mm, polnospárských e, mm, produktov, čo v rozpore so záväzkami Ruska v rámci e, VTO a škodí to nielen moldavskému obyvateľstvu, ale aj Rusom, keďže ceny e, vo výprazných ruských obchodoch zásadne stúpajú. Na, na, my dnes musíme preukázať opäť politickú solidaritu s ľudom Moldavska. prvom rade tých 250 tisíc, ktorí žijú eh, z polnohospodárstva. Ehm, Polnohospodárstvo predstavuje asi 40 eh, mm, moldovského hospodárstva a Moldavci nedávno vo voľba potvrdili, že veria v európsku perspektívu svojej krajiny a my musíme urobiť správne kroky vo všetkých ohľadoch, politickom, hospodárskom, a do určitej miery teda aj rešpektujúc eh, humanitárnu oblasť. Eh, kolegyne, kolegovia, nemali by sme sa obávať veľkého eh, vpádu moldavského hrozna jablka do EÚ, pretože sú chutné a dobré pre naše žalúdky. Ďakujem za toto odporúčanie na záver, hovorí pani predsednička. Pán Helmut Scholz, GUE. Pani predsedajúca, pani komisárka, kolegyňa, kolegovia. Obyvateľstvo Moldavska stojí pred veľkými hospodárskymi a politickými výzvami, tak mm, pokiaľ ide o domácu ako aj zahraničnú politiku. Ako táto perspektíva krajiny vzhľadom na mocenský boj veľkých obchodných partnerov, ako môžeme zabezpečiť perspektívy tejto krajiny? My nie sme proti tomu malému gestu, že by sme z Moldavska dovážali bezcelne viac jablk, hrozná alebo sliviek. Potrebovali by sme však viac investícií do infraštruktúry. Kde sú tie? Bez toho budú sklamané nádeje obyvateľstva. Aké sú konkrétne plány k vybudovaniu samostatného, silného a diverzifikovaného moldavského hospodárstva? Aby tu vznikli nové, dobré pracovné miesta. Najdôležitejšou politickou úlohou, kolegyňa a kolegovia, je porozumenie a dohodnú, dohoda s Ruskom o budúcej mm, spolupráci. Preto aj komisia musí vytvrdiť rámcové podmienky e, tak, aby Moldavsko e, a jeho obyvateľstvo mohlo profitovať. E, ďakujem. Ďakujem pán Šolc. Pán Igor Šoltes za zelených. Gospa predsedujúča, chvála za besedo, spoštovane kolegice in kolegy. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, kolegyňa, kolegovia. Ja sám veľmi podporujem tento návrh obchodných preferencií Moldavsko a EÚ podpísali asociačnú dohodu. A v prvom rade tu ide o užšiu spoluprácu v oblasti obchodu a pomocou tohto tejto dohody dostane Moldavsko prístup na európsky trh, aby znížilo svoju závislosť od Ruska. Prispiejú k tomu aj zmenené zákony a normy, ktoré budú prispôsobené európskym a teda umožní to, eh, uľahčí to aj situáciu v Moldavsku. Ale nemá to len pozitívne dopady. Moldavsko sa dostáva do ťažšej situácie, najmä keďže sú tu tie e, zákazy dovozov do Ruska. To škodí moldavskému hospodárstvu, preto si myslím, že EÚ by mala prevziať veľký čas zodpovednosti a musí Moldavsku technicky a finančne pomôcť pri realizácii tých opatrení, ktoré sú dôležité pre e, budúcnosť moldavského hospodárstva. Ďakujem pán Šoltes, pán Gerov Alemans. Ja. Uh, met al mijn sympathie voor het Moldavische volk, maar collega's, hou Ďakujem e, pekne. Samozrejme, posíčame voči moldavskému národu sympatiu. Chcem povedať, že pri rozširovaní EU, e, No, keď sa pozrieme smerom na Moldavsko, musíme už s tým e, prestať, pretože európsky občania nechcú takéto rozširovanie. Nemáme proste strategickú víziu, pokiaľ ide o východnú hranicu našej únie. To, čo teraz robíme, je katastrofálne na, naozaj z hľadiska ekonomického, z hľadiska migrácie, z hľadiska bezpečnosti. Proste integrovať ďalej e, Moldavcov, to nie je v záujme e, našich občanov, ktorých my tu zastupujeme. Čiže to je proste, dá sa povedať, e, kvázi rozvojová krajina a musíme prestať s týmto postupným procesom integrácie Moldavska do Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďalej pán poslanec, preda minúta a pol. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som naozaj šokovaný, keď počujem kolegov, ako takto hovoria, ale dobre, ja by som rád ocenil správu, ktorú budeme príjmať a o ktorej budeme hlasovať, pretože uvádza nové tri prvky, pokiaľ ide o colné poplatky pre hroznoslivky a jablka. Je to veľmi konkrétny spôsob, ako ukázať, ako môže EÚ podporiť krajinu, ktorá bola vážne postihnutá ruskými sankciami. Ja vám to pripomínam skôr, než Rusko prišlo s týmito sankciami proti Ukrajine, tak ich aplikovalo na Moldavsko a to je v prípade krajiny, ktorá, ktorá žije práve z tejto aktivity práve z polnohospodárskej produkcie, ovocinárskej produkcie. To, čo sme si práve vypočuli, to je šokujúce. Je to vlastne nedostatok ľudskosti v tomto prístupe. Dochádza vlastne k stigmatizácii nešťastných Moldavcov, ktorí už sú tak veľmi postihnutí E, ekonomickou situáciou a ruskými opatreniami. Ak my ich e, ešte viacej postihujeme, tak je to nedostatok empatie e, zo strany EÚ. Rád by som vás upozornil tiež na to, že moldavské voľby potvrdili želanie občanov tejto krajiny, že chcú mať európsku budúcnosť napriek kolosálnemu tlaku Ruska, ktoré aj financovalo niektoré politické strany, čo je nepriateľné aj v EÚ. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. <laughs> Ďalší rečník je pán Pikula. Predsedávajúč. Na jednu minútu. Venice. autonómne trgovinské... Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. A Pani komisárka, obchodné preferencie sú vynikajúcim nástrojom Európskej únie, ktorý umožňuje ústupky a finančnú podporu európskym partnerom, ktorých proeurópska orientácia a snaha uskutočňovať reformy je nepochybná. Dočasné zavedenie kvót pre dovoz e, týchto tovarov zo Moldavska do EÚ je malým ústupkom, ale e, je významným politickým posolstvom nielen Moldavsku, ale aj Rusku, že Európska únia podporuje svojich partnerov. Moldavsko veľmi výrazne posilnilo e, dôsledky politicky motivovaného ruského embarga vzhľadom na to, že 40 e, rozpočtu pochádza z polospodárských e, činností, ktoré zamestnávajú zhruba desatinu populácie. Bol to veľký tok na hospodárskú obnovu a taktiež reformy Súčasné hranice e, na východe sú čoraz e, významnejšie a ukazuje sa čoraz viac, že Moldavsko je proeurópska krajina, ktorá e, je dobrou základňou pre naše budúce partnerstvo. Moldavsko je našim partnerom a preto by sme mali podporiť tento návrh. Ďakujeme pekne, pán Picula. Ďalej, pán Ujazdovský, tiež na minútu. Nie zawsze polityka Unii Europejskiej, polityka zewnętrzna jest dobra i skuteczna Zahraničná politika Európskej únie môže byť síce efektívna a pozitívna, ale chcel by som povedať, že v prípade Moldavska môžeme jasne povedať, že sme boli konzistentní v našej činnosti. Snažili sme sa konať naozaj efektívne účinne. Poskytli sme príležitosť v tejto krajine, aby bola prepojená na európske inštitúcie. Teší nás dohoda o pridružení, ktorá bola uzavretá s Moldavskom a dnes musíme pristupovať k autonómnym obchodným nástrojom ako, ako doplnku. Musíme to vnímať ako pozitívny spôsob eh, pre podpory európskym snahám Moldavska. Taktiež je to dobrá reakcia z našej strany na ruské embargo je to veľmi konzistentný krok už samo o sebe. To by som tiež vyjadriť eh, veľkú radosť z toho, že nedávne parlamentné voľby v Moldavsku priniesli pozitívne výsledky víťazstvo koalície týchto síl, ktoré sa snažia zachovať pro európsku orientáciu, ktoré chcú protestovať proti prejavom európskeho egoizmu na to, aby sa Európa rozvíjala, musí byť solidárna. Ďakujeme. Ďalej nasleduje opäť na minútu pán Rope. Ačiū gerbiamo pirmininkė, gerbiamo komisia snere. Ďakujem. Pán, pani komisárka, v zásade by som podporil eh, navrhovanú úpravu nariadenia. Moldavsko je významne závislé od polnospodárstva a tým, že poskytne svojim producentom prístup do EÚ, tým by sme posilnili ekonomiku. Ale isté, že musíme zabezpečiť, že výhody, ktoré tým získa Moldavsko, zasiahnu všetkých vrátanie pestovateľov jablk, slivák a stolného hrozna. Kríza už e, pretrváva viac ako pol roka. Veľa sa hovorí o tom, že je potrebné hľadať nové trhy, ale zatiaľ sa toho veľa neurobilo v praxi. Slivky a stolové hrozno nie sú takým závažným problémom, ale jablká s tým je to ťažké. Ďakujeme. Ďalej nasleduje pán Schaffhauser. Kolegovia, ak ekonomicky dnes eh, Moldavsko eh, trpí, a čo nikto nepopiera, trpí tiež eh, následkami negácie jeho identity, kde sú to súvisí i s Ukrajinou. Eh, Moldavsko si vybralo eh, svoj tábor. Eh, Západ Európy, západný svet a NATO nalákalo tieto krajiny na nerealizovateľné sluby a oslabili tak, oslabilo sa tak obyvateľstvo. Unilaterálne nerozhodnutie o sankciách voči Rusku. No už treba ukončiť takúto politiku. Nie je potrebné zasahovať, aby sa znížili dopady politiky. Rozkol Európy a vytvoriť nové ro, ro, zlomy medzi Západom a Východom. Je to akoby príprava e, vojny. To, čo hrajú Spojené štáty a EÚ, to je protieurópske. Ďakujeme. A teraz na minútu pán Gáler. Ďakujem, pani predsedajúca gabarit Moskva. To je to, čo tu počujeme. Hovorí tu Moskva, to, čo povedal pán Schaffharzer. Rozširuje taký, e, ist, takú istú správu o tlaku, ale keď niekto vyvíja tlak v Európe na e, eh, su, susedné krajiny, tak je to Rusko, nie EÚ. Za nami eh, prichádzajú všetci vždy dobrovoľne. Preto, pretože my tu bojujeme za právny štát a rozvoj a vytvárame rámen, rámec demokratický a nie staré sovietské štruktúry, ktoré e, pripravuje e, Rusko pre tieto krajiny. Týmito autonómnymi e, preferenciami sme správne reagovali na tlak z Moskvy, na politicky motiv, motivovaný zákaz dovozu polnohospodárskych produktov. Je to primeraná reakcia, je to časť našej celkovej politiky, vo vzťahu k Moldavsku. A my chceme samozrejme dosiahnuť, aby e, sme sa posunuli v tých veľkých e, témach, aby sa vytvorila e, akčná a silná vláda, kde možno plne vyčerpať možnosti prísľubu asociačnej dohody, reformy právneho štátu a správy. To sú predpoklady pre fungovanie európskeho modelu, vo všetkých e, oblastiach života. A naše skúsenosti sú také, že náš model je ten, ktorý najlepšie môže ľuďom ukázať e, cestu do budúcnosti. A preto je tento krok i správnym krokom, správnym smerom. Ďakujeme. Teraz pani Sandra Kaniente, ktorá má slovo. Kým jej však slovo udelím, e, chcem poďakovať jej za jej prihlášku do diskusie, pretože je jedinou ženou medzi eh, eh, poslancami, ktorá sa ujme slova k tejto téme. Eh, len teda myslím, myslím z poslancov, pani komisárka. Ďakujem, som hrdá, že som ženou. Budem pok- pokračovať v lotištine. Tieto obchodné preferencie pre Moldavsko E, nemajú len e, ekonomický, ale i politický význam. EÚ to ukazuje možnosť konať e, v mene demokracie v susedstve EÚ. Tieto preferencie poskytnú okamžitú úlevu moldavskej ekonomike bez dopadu na trh EÚ. Sú príkladom toho, ako EÚ môže vyvažovať Putinové e, kroky trestania s tým štátom, ktoré si vyberajú, vyberajú cestu integrácie do EÚ. E, parlamentné voľby v Moldavsku vyhrali proeurópske strany a my očakávame, že vláda tejto krajiny bude pokračovať s reformami, ktoré sú potrebné pre e, integráciu do európskych štruktúr, aby táto bola úspechom zo strany Moldavska. A to bude len ďalší pozitívny politický signál Tiet, e, nemôže to však e, nahradiť jasnú perspektívu do EÚ e pre Moldavsko, vstupu do EÚ pre Moldavsko. Bohužiaľ, mnoho parlamentných poslancov ešte nie je pripravených. Ďakujem pani Kalniete. Ďalším rečníkom je pán Landsbergis a tiež na minútu a pol. Ďakujem, pán predseda, vážená pani komisárka. Som rád, že ste tu v takejto neskorej nočnej hodine. Za ostatných niekoľko týždňov sa šíria reči, že Únia začne hovoriť o priestore, ktorý začína od Vladivostoku až po Moskvu a hovorí o tom s Ruskom. Myslím si, že takáto obchodná oblasť, ktorá začína v, vo Vancouveri, sa bude šíriť po Kišnev alebo pod Tbilisi. Myslím si, že je veľmi dôležité v tomto čase ak ide o režim doplnenia hlbokej a rozšírenej obchodnej dohody a ak hovoríme o moldavskej dohode, treba preukázať politickú vôľu a odhodlanie, aby sa veci dovršili. Toto je ten najlepší čas preukázať podporu Moldavsku a ukázať, za čo stojí Európa. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Ivor Štýr na 1 minútu 30. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Veľmi rád by som podporil proces zintenzívňovania politických a hospodárskych vzťahov medzi Európskou úniou a Moldavskom. Podpísanie asociačnej dohody v júni bolo veľmi dôležité, pretože umožnilo zintenzívniť export Moldavska do EÚ, ale musíme vzadu do úvahy aj negatívnu reakciu Moskvy na tento vývoj. Tento vývoj, tento krok bol v záujme aj Únie, aj Moldavska a samotný fakt, že Moldavsko sa rozhodlo vykročiť svoju vlastnou cestou, bol neakceptovateľný pre Rusko, ktoré sa vidí ako hegemon, ktorý stále má vplyv na bývalom území Sovjetského zväzu a chce zakazovať vyvážanie poľnohospodárskych výrobkov z Moldavska. Tým sa ukazuje, čo si mysli o bývalých krajinách, ktoré patrili do Sovietskeho zväzu. Poľnohospodársky sektor je pre Moldavsko veľmi dôležitý, pretože 10 obyvateľstva je v ňom zamestnaných, najmä vo vocinárstve. Preto si myslím, že musíme podporiť návrh komisie, aby sme jablka, slivky a stolové hrozno začlenili do režimov vývozu, pretože to pomôže malým a stredným producentom tohto ovocia. Vyšle to silný signál ruskej vláde a našim partnerom v Moldavsku, že preukazujeme solidaritu s Moldavskom. Ďakujem. Ďakujem, pán Štýr. Ďalším rečníkom na minútu a pol, pán Sean Kelly. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Často hovorievame, že politici nemajú dušu alebo srdce, keď hovoríme o takých inštitúciách ako je Európska únia, ale čo sa týka týchto návrhov, o ktorých hovoríme, asi máme srdce, asi máme dušu. Robíme maximum preto, aby sme čo najskôr umožnili nastoliť opatrenia. Sú to nevyhnutné opatrenia, najmä pre chudobných ľudí v Moldavsku, pre poľnohospodárov, ktorí trpia pre politiky, ktoré boli implementované a trpia preto, že Vladimír Putin sa rozhodol uplatniť svoj, svoj vplyv. E, pani predsedajúca, myslím si, že nové trhy je veľmi dobrý nápad, ale to sa nedá dosiahnuť z večera na ráno. Preto si myslím, že treba pokračovať na ceste pomoci našim susedom a tým preukážeme, že skutočne máme srdce na pravom mieste, máme dušu a ešte lepšie. Môžeme takéto niečo urobiť bez toho, že by to malo negatívny dopad na našich vlastných poľnohospodárov, pretože ako povedala pani komisárka, hovoríme tu o menej ako jednému percentu produkcie Európskej únie. Myslím si preto, že to je vynikajúci návrh a že ukazuje, ako hovoríme, po anglicky priateľ v núdzi je v núdzi poznáš priateľa, friend in need is friend indeed. Ďakujem za to, že ste ma vypočuli. Ďakujeme pekne, pán Kelly. A teraz posledným rečníkom na zozname je pán Gžib, tiež má minútu a pol, nech sa páči. Autonómne obchodné preferencie predstavujú nástroj pre politiku susedstva. Tento nástroj sme uplatnili a uplatňujeme ho vždy, keď nie je iný iná možnosť, ako pomôcť partnerom takým, ako je Moldavsko. Inak, ako zapracovať toto do obchodných dohôd a ukázať, že naši partnery môžu predávať prebytok do našich členských štátov EÚ. Ten prebytok, ktorý by bol inak umiestnený na ruskom trhu bez toho embarga, ktorým reagovalo Rusko veľmi silne na túto našu dohodu medzi Európskou úniou a Moldavskom. Eh, Rusko chce vytvoriť zónu voľného obchodovania a deliberalizovať. Táto dohoda sa však týka poľnohospodárskych produktov, ale ešte ďalšie preferencie by nám umožnili lepšie riadiť tok tovaru a zlepšiť situáciu v Moldavsku, zlepšiť situáciu väčšieho percenta obyvateľstva, ktoré tam je zamestnané. Myslíme si, že 13. septembra, keď boli v Moldavsku voľby, sa veci e, diali. Ja som tam bol osobne pred voľbami a hovoril som s ľuďmi, ktorí naozaj sa obávali o to, čo spôsobí embargo, ktoré uvalilo Rusko. Myslím si, že pomoc e, Moldavsku bude skutočne na osoch Moldavčanom. Ďakujeme. A keďže e, nemáme ani e, Poslankyne ani poslancov, ktorí by sa hlasili o slovo v rámci spontánnej časti rozpravy, dávam hneď veľmi rada slovo pani komisárke Mamtromovej. E, ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení poslanci. Myslím, že dnešná rozprava dokazuje jasnú solidaritu ktorá je možno na mieste takto týždeň pred Vianocami. Je to veľmi malé gesto pre nás. Tak ako ste povedali, nemá to vôbec žiadny vplyv na náš trh. Je to 0,1 obchodu celým svetom, ale je to veľmi významný návrh pre Moldavsko z hospodárskeho hľadiska, preto to vlastne robíme, ale taktiež je to veľmi významný signál z politického hľadiska, preukazujeme tým, že solidarita nie je pre nás len prázdnym slovom, ale že sme ochotní to naplňať aj v praxi, že sme ochotní pomôcť našim partnerom, ktorí potrebujú. Dúfam, že zajtra to hlasovanie prejde, že si získa tento návrh veľkú väčšinu a tým podporíme eh, ďalšie úsilie Moldavska eh, v jeho ceste eh, smerom k EU, by sme jasne dokázali, že podporujeme naše rozhodnutia z minulosti a že sme ochotní eh, dať pomocnú ruku našim priateľom a partnerom. Eh, dúfam, že v budúcnosti nájdeme eh, ďalšie formy pomoci, ktoré vyplynuli aj z dnešnej rozpravy, aj z zajtrajšieho rozhodnutia. Ďakujem za vašu rozpravu, ďakujem všetkým aj spravodajcovi, aj výboru za rýchlu prácu. Mm, ďakujeme pekne. A na záver ešte dostáva slovo spravodajca opäť. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem sa ja poďakovať pani komisárke a je všetkým spolupracovníkom za to, že pracovali veľmi efektívne a rýchlo. Chcem sa poďakovať kolegom, ktorí mm, prispeli do dnešnej rozpravy. Zaznamenal som veľkú mieru zdravého rozumu vo väčšine reakcií. A myslím, že by som to vystihol tak, že multiplikačný faktor je veľmi populárny pojem v súčasnosti. Týmto e, uznesením by sme možno mali ešte lepší multiplikačný faktor ako 1 ko 15, pričom to bude mať veľmi minimálne dopady na európsku ekonomiku a veľmi významné dopady na moldavskú ekonomiku. E, len v stručnosti k niektorým e, ďalším vyjadreniam pán Šolc, áno, súhlasím s vami, že by sa mali prijať také opatrenia, ktoré zabezpečia, že štruktúra HDP v Moldavsku bude obsahovať väčšiu mieru diverzifikácie a väčšiu mieru pridanej hodnoty. Dúfam, že asociačná dohoda okrem iného tiež bude významným nástrojom v tomto procese a taktiež eh, priame zahraničné investície, ktoré eh, môžu pomôcť eh, rozvoju trhu. Čo sa týka rozširovania, toto konkrétne sa týka jablok a slivák, nejde tu o rozširovanie v rámci hry s rozširovaním je mnoho ďalších významných hráčov. Hm, myslím, že nie je na mieste v tejto chvíli zaťahovať Moldavsko do tejto hry, pretože tu naozaj ide iba jablka. V každom prípade platí, že žijeme v slobodnom svete. Moldavsko isté, že má možnosť uchádzať sa o členstvo v EÚ. Politickí aktéry aj hm, v Moldavsku, aj v Európe môžu podporovať toto rozhodnutie a my budeme dodržiavate stanovené pravidla. Pán Schaffenhauser. Viol. Za eh, porušenie a za násilnosti sa obvinujú obete. Hovorí sa o tom, že negáciou že je to negácia eh, moldavskej identity. Nikto nepopiera, že eh, tú moldavskú identitu. To je naozaj absurdné. Nikto neovplyvňuje ich voľbu vybrať si demokraticky, čo chcú. Ďakujem. Ďakujeme. Týmto je rozpráva ukončená. Hlasovanie prebehne zajtra.